La seduta è aperta. Schôdza pokračuje. Vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, včera eh, britský parlament veľkou väčšinou eh, sa vyjadril proti dohode, ktorá bola vyrokovaná eh, v priebehu posledných dvoch rokov s Európskou úniou. Berieme na vedomie výsledok tohto hlasovania aj keď s istým polutovaním. Je to každopádne vyjadrenie vôle veľkej väčšiny politických síl, ktoré sú zastúpené v dolnej snemovni parlamentu. Treba však vykladať tie výsledky správnym spôsobom. E, neutečie nám, ako rôzne sily e, hlasovali proti tej dohode z rôznych motivov, z rôznych dôvodov na jednej strane e, tam boli obavy e, z backstopu a ostatní si želali už uši vzťah s Európskou úniou aj do budúcnosti, napríklad e, aj prostredníctvom zotrvania colnej únie. Je príliš skoro posudzovať podľa mňa dôsledky takéto, takéhoto hlasovania, ale ešte to nie je scenár no deal, teda bez dohody. Nie je vo Westminsteri dokonca ani väčšina, ktorá by podporovala takúto hypotézu v britskom parlamente sú dve väčšiny, negatívne väčšiny, jedna proti tej dohode a druhá proti tej eventualite, že tu bude výstup z únie bez nejakej dohody, ale nie je tu každopádne sformovaná žiadna pozitívna väčšina. My si teda želáme, že bude zahajená práca čo najrychlejšie na eh, tom, aby to smerovalo k riešeniu, s ktorým sa stotožňa väčšina, väčšina strán. A čakáme na to, ako sa rozhodne britská vláda postupovať. Z našej strany my sme eh, pripravení byť ambiciózni, pokiaľ ide o nastavenie našich budúcich vzťahov so Spojeným kráľovstvom, aj v prípade, že sa britská vláda rozhodne zmeniť tie red lines, červené linie, ktoré stanovili. Európsky parlament má, teda dôveruje eh, hlavnému vyjednávateľovi Michelovi Barnierovi, ktorý s veľkou inteligenciou a múdrosťou viedol rokovania so Spojeným kráľovstvom ak nebude možné byť ambicioznejší, tak budeme konfrontovaní s vystúpením bez dohody, čo by malo negatívne dôsledky z každého pohľadu pre všetky zúčastnené strany. Istotne chceme e, pokračovať v prípravných prácach, tak aby sme e, sa dokázali pripraviť aj na hypotézu vystúpenia bez dohody Myslím si, že je vhodné takto uvažovať a taká je teda aj línia Európskeho parlamentu a predovšetkým smerom k občanom Európskej únie, ktorí žijú v svojom kráľovstve, to znamená, a, a takisto aj Britov, ktorí žijú na kontinente. To sú občania, ktorí viac ako iní e, trpia istou neistotou a ktorí budú mať najväčší negatívny dopad z pohľadu neusporiadaného Brexitu. Samozrejme, budeme ďalej sledovať aj írsky problém. Nie je možné Írsko ponechať e, samo o sebe. A treba zabezpečiť, že hranica medzi Írskom a Severným Írskom bude hranicou pružnou, ale zároveň budú zaručené aj záujmy, ktoré sa týkajú verejného zdravia, polnospodárstva a agropriemyslu. Samozrejme, naďalej e, musíme e, zachovať v tejto situácii jednotnosť medzi členskými štátmi a inštitúciami, ktorú sme dokázali e, vybudovať počas týchto ťažkých rokovaní. Jednotnosť, ktorá preukazuje, že Únia v ťažkých situáciách existuje a je schopná stanoviť koheznú politickú líniu. Teraz prejdeme k rozprave. Pokiaľ ide o vyhlásenie Rady a komisie o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, v mene Rady dávam slovo e, pani Melaníčok. Yes, honorable... Vážený pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci, v minulom novembri Európska rada schválila dohodu o odstúpení eh, Spojeného kráľovstva z Európskej únie a EuroAid. Európska rada tiež schválila eh, politické vyhlásenie, ktoré stanovuje rámec pre budúce vzťahy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom a potvrdila odhodlanie únie eh, budovať partnerstvo so Spojeným kráľovstvom v budúcnosti na čo najúžšej báze. Tento výsledok by nebol možný bez um, zmyslu pre jednotu. Jednotný cieľ všetkých 27 členských štátov Európskej únie, ako aj, ostat, ako aj inštitúcií, ktoré ju zastupujú a predstavujú. A dnes, keď sme sa dozveli, dozvedeli um, výsledky hlasovania z Westminsteru, E, môžeme vyjadriť nad týmito výsledkami len polutovanie, pretože to znamená, že um, Brexit e, neriadený sa stáva čoraz reálnejšou možnosťou. Takýto Brexit bude mať e, negatívne dopady nielen na nás, ale najmä na Spojené kráľovstvo. Um, vyriešiť tieto dôsledky bude vyžadovať rovnakú jednotu zmysel pre jednotný cieľ všetkých členov Európskej únie ako aj inštitúcií. Vzhľadom k rôznym e, protichodným e, posolstvám, ktoré v Spojenom kráľovstve pred hlasovaním aj e, počas neho zo všetkých strán politického spektra vychádzajú, je veľmi ťažké si vybrať nejaké jedno hlavné vysvetlenie tohto výsledku. Ide o výsledok, ktorý samozrejme nie je koncom celej hry, pretože hoci renegociácia zmluvy nie je e, možnosťou, ktorá momentálne je zvažovaná, musíme byť ochotní a pripravení očakávať, e, čo vlastne vláda Spojeného kráľovstva vyvodí z tohto výsledku hlasovania a aké ďalšie kroky navrhne. Medzi tým, ako e, Európska rada viackrát vo svojej výzve komisii uvádza Európsky parlament a rada by mali podniknúť nevyhnutné kroky. My budeme pokračovať v procese ratifikácie v Európskej únii a v tomto zmysle e, veľmi rada e, môžem uviezť, že minulý týždeň rada už schválila svoje rozhodnutie o podpísaní dohody a takisto schválila svoje rozhodnutie o svojich záveroch, ako aj žiadosť e, adresovanú Európskom parlamentu ktorom žiadal súhlas. E, teraz e, ratifikácia s e, Spojeným kráľovstvom zostáva na pleciach vlády Spojeného kráľovstva. My by sme mali byť naďalej odhodlaní, avšak treba podporiť britskú vládu v tom splnení jej časti záväzku, teda uzavretia ratifikačného procesu. Hlasovanie Obsahu tejto dohody však e, vôbec nie je isté. Preto budeme musieť naďalej pokračovať v našej príprave na všetky možné výsledky, vrátane scenára, že nedôjde k dohode. Takúto situáciu samozrejme nechceme, ale musíme sa na ňu dostatočne pripraviť, ak k nej dôjde. Pripravenosť a e, tá Rezervná varianta e, Brexitu by teraz mali nadobudnúť väčší význam na úrovni Európskej únie, ako aj na národných úrovniach, pričo, pričom treba rozvíjať e, tie výsledky, ktoré už sme doteraz prácou dosiahli. Bude to znamenať um, ďalšiu legislatívnu prácu na pleciach e, zákonodarcu, ktorému končí volebné obdobie, ale sme presvedčení o tom, že Európsky parlament sa chopí tejto svojej úlohy v všetkých zainteresovaných. Predsedníctvo s vašou spoluprácou v každom prípade je pripravené uľahčiť eh, nasadenie prípadných záložných opatrení v správnom čase. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Teraz pán podpredseda komisie Franz Timmermans. Much, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Včera večer hlasovanie v dolnej eh, komore eh, britského parlamentu bolo jasné, dohoda o Brexitu bola zamietnutá a teraz budeme musieť hľadať spôsob, ako eh, napredovať komisia, komisie Lúto, že došlo k tomuto zamietnutiu, ako povedala aj pred, predstaviteľka rady, pretože my sme mali vieru v to, že toto by bol najlepší možný výsledok. Avšak v situácii, kde obe strany rokujú a každá prihľada na svoje záujmy, Komisia hlasovala, Michel Barnier, teda komisia rokovala, Michel Barnier bol vynikajúcim vedúcim e, nášho rokovacieho týmu, Británia mala svoj tým a e, my sme dúfali, že E, tieto rokovania povedú k takej dohode o vystúpení Británie, ktorá spôsobí minimum škôd. Avšak e, Brexit samotný už spôsobuje poškodenia, to nielen pre Britániu, ale aj pre Európsku úniu. A my, ako politici, máme teraz povinnosť tieto škody obmedziť na absolútne možné minimum a domnievame sa, že dohoda o vystúpení e, tento parameter splňala. Nie je však na nás, aby sme teraz špekulovali o tom, aký Brexit nakoniec nastane, pretože e, musíme sledovať, čo sa bude diať v parlamente Británie, budeme musieť e, skúmať, aký postoj zaujíma britská vláda a konať na základe týchto okolností. Avšak na našej strane musíme byť pripravení na všetky možné výsledky vrátane Brexitu, ktorý by bol neorganizovaný a bez dohody, ktorý by mal samozrejme potom o mnoho horšie dôsledky nielen na Britániu, ale aj Európsku úniu. Každopádne komisia bude pripravená reagovať na akýkoľvek možný výsledok tejto situácie. Ako povedala predstaviteľka rady, my budeme pokračovať v procese ratifikácie dohody o vystúpení, vzhľadom k tomu, že to takto bolo pôvodne dohodnuté s vládou Spojeného kráľovstva pričom stále táto dohoda je najlepším možným výsledkom, ktorý by viedol k organizovanému vystúpeniu Británie. Ja by som teraz citoval C.S. Lewisa, nemôžeme sa vrátiť a zmeniť začiatok, ale môžeme začať tam, kde sme a zmeniť záver. Ďakujem. Ora la parola al capo Teraz dostávajú, dostáva slovo hlavný vyjednávač za európske inštitúcie, za celú Európsku úniu, Michel Barnier. You, Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Dámy a páni, vážení poslanci, pán podpredseda, eh, pani štátna tajomnička, eh, berieme na vedomie eh, výsledok včerajšieho hlasovania ako povedal náš podpredseda pán Timmermans, eh, dolná snemovňa včera hlasovala s eh, úplne kryštálovo čistou väčšinou proti, eh, náš, mm, proti dohode, ktorú schválila rada s britskou vládou v novembri a ktorú ste uvítali. Teraz je príliš skoro odhadnúť, aké budú dôsledky tohto hlasovania. Vždy sme rešpektovali a aj budeme rešpektovať demokratickú parlamentnú diskusiu v Spojenom kráľovstve a ja nebudem špekulovať o rozličných scenároch. Včerajšie hlasovanie ukázalo, že Politické podmienky pre ratifikáciu e, dohody o vystúpení ešte nie sú v Londýne. Veľmi ľutujeme výsledok tohto hlasovania, ako povedal pán Juncker. A táto ľútosť je spojená aj s intenzívnou prácou, ktorú sme spoločne s vami e, vykonávali dva roky a aj s britskou vládou na základe červených línií e, britskej vlády a na základe reality e, odchodu e, z EÚ. Hlboko ľutujeme výsledok tohto hlasovania, pretože sme vybudovali túto dohodu o vystúpení spoločne s britskou vládou na objektívnych základoch, berúc do úvahy spoločné požiadavky, aby nebola hranica v Írsku, rešpektujúc britské želanie zachovania integrity e, jeho colného územia a um, spoločne s britskou vládou sme vypracovali rámec budúcich vzťahov, ktoré chce mať Európska únia. Sú blízke a veľmi ambiciozne a tak, ako aj červené línie to umožňa. Konštatujeme, dámy a páni e, poslanci, keď počúvame verejné vyhlásenia, že e, poslanci Dolnej snemovne, ktorí hlasovali proti e, vyrokovanej dohode, tak ako to pripomenul váš pán predseda, sú to veľmi odlišné dôvody. Niekedy protichodné. Toto hlasovanie Objektívne teda nie je jasný, jasnou, pozitívnou väčšinou, ktorá by definovala nejakú alternatívu k dohode, ktorú dnes máme na stole. A v tomto kontexte, tak ako to podal pán Timmermans, je to teraz na britských orgánoch, aby dnes, zajtra zanalizovali e, výsledok tohto hlasovania a musí to byť britská vláda, ktorá musí povedať, ako chce e, napredovať smerom k, e, k vystúpeniu 29. marca, tak to povedal e, pán predseda rady a pán Tusk. Pani poslanci, proti klade s tým, čo sa hovorilo v posledných dňoch či týždňoch, dohoda, ktorú sme s britskou vládou podpísali, má viac ako 600 strán, je dobrá dohoda. Je výsledok kompromisu ale je to najlepší možný kompromis. A my sme na tom pracovali s veľkou objektivitou. Tento kompromis pri, prináša právnu istotu všade, kde Brexit vytvára neistotu. Tak ako každé, každé oddelenie, každý odchod, bezpečnosť pre britských, európskych občanov 20 ďalších členských krajín, ktorých právo musí byť zaručené udržateľne, trvalo. Tieto práva boli vždy našou prioritou, vždy to bola vaša priorita tu v parlamente. A ochrana týchto práv zostane našou prioritou e, za každých okolností. Je to aj e, záruka pre nositeľov všetkých projektov, všetkých, e, ktorí profitujú z e, európskeho rozpočtu v 27 členských krajinách. Tieto projekty budú zachované vďaka dohode, ktorú máme tu. Bezpečnosť a stabilita pre Írsko a Severné Írsko pretože návrat pevnej hranice by bol e, takto zažehnaný tým, že sa zachová integrita britského územia a takisto jednotný trh, ktorý bude rešpektovať E, svoje pravidlá a k tomu sa angažujeme e, dohodou z Belfastu alebo dohodou e, z Good Friday. Je to teda záložný plán, na ktorom sme sa dohodli s britskou vládou. Musí to zostať záložným plánom, ktorý musí byť dôveryhodný. Ten, tento backstop musí byť backstop. Musí to byť dôveryhodná dohoda bezpečnosť aj pre firmy, pre administratívu, ktorá bude mať e, k dispozícii prechodné obdobie. Jediný právny základ je dohoda o vystúpení a prechod, počas ktorého sa nájde potrebný priestor na prípravu a adaptáciu. Tento kompromis e, s týmto prechodným obdobím nám vytvára priestor pre vyrokovanie budúcich vzťahov na základe politických deklarácií, ktoré sme tiež e, spolu odsúhlasili s britskou vládou. A politická deklarácia, ktorá zostáva otvorená e, smerom k rozličným možnostiam, rešpektujúc naše základné princípy. Samozrejme, každá hypotéza ratifikácia tejto dohody o vystúpení je potrebná. Je to predbežný predpoklad, aby sa vytvorila vzájomná dôvera medzi nami v perspektíve ďalších rokovaní, e, ktoré sa musia čo najskôr otvoriť o našich budúcich vzťahoch. Pokiaľ ide o tieto budúce vzťahy, to je samozrejme najdôležitejšie pre budúcnosť nášho kontinentu. Ja chcem pripomenúť, že váš parlament Európska rada jednohlasne vždy hovorila, že ak Spojené kráľovstvo sa rozhodne posunúť svoje červené línie v budúcnosti a ak sa rozhodne e, pre väčšiu ambicioznosť, že pôjde nad rámec, e, a to nie je zanedbateľné, e, jednotné dohody o voľnom obchode, tak Európska únia bude okamžite pripravená ísť smerom k tejto väčšej ambicioznosti. Pokiaľ ide o budúce vzťahy, pán predseda, dámy a páni, nehovorím len o hospodárskych eh, vzťahoch, eh, ktoré sú tak dôležité pre rast a zamestnanosť. Hovorím aj o akékoľvek sektoriálnej spolupráci, kde vaše výbory e, pracujú. Ide o spoluprácu medzi univerzitami, o spoluprácu vo výskume, rýbolové, sektor, ktorý je veľmi dôležitý, letectvo, doprava a ďalšie veci. Hovorím o spolupráci policie, súdov, ktorú potrebujeme po Brexite. Hovorím tiež o stabilite nášho kontinentu, o bezpečnosti Spojeného kráľovstva. Je to veľká krajina, eh, je to člen Bezpečnostnej rany OSN, je to spojenec, ktorý zostane našim partnerom vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú zahraničnej politiky, či rozvoja spolupráce eh, v oblasti eh, obrany. Dámy a páni, 18 mesiacov sme spoločne pracovali. Táto spoločná práca bola potvrdená v každom kľúčovom momente britskou vládou, Európskou radou, vami, tu v parlamente. Ehm, momentálna slepá ulička, v ktorej sa nachádza Eh, Spojené kráľovstvo si vyžaduje riešenie. Musí tu byť parlamentná väčšina. Kým sa tak nestane, nemôžeme napredovať a preto ďalšie kroky, ďalšie etapy, vy ste to povedali, musia byť jasne indikované zo strany britskej vlády. Pán predseda, dámy a páni, eh, riadny Brexit zostane našou absolútnou prioritou v nasledujúcich týždňoch. A v tejto chvíli Nemôžeme vylúčiť žiadny scenár, obzvlášť to platí pre scenár, ktorý sme, ktorému sme sa vždy chceli vyhnúť, e, a síce no deal. 16. E, januára, 10 týždňov pred koncom mesiaca marca, v čase, ktorý si vybrala britská vláda, aby sa stala treťou krajinou. A dnes 10 týždňov pred týmto dátumom ten, e, to riziko no dealu uh, nie je vyriešené. E, my sa chceme vyhnúť takémuto scenáru, ale máme zodpovednosť aj hovoriť jasne a z tohto dôvodu z našej strany zintenzívnime našu snahu aby sme boli pripravení na takúto možnosť, táto práca, Európska komisia, všetky oddelenia, generálny sekretariat komisie, my sme začali pred pár mesiacmi so členskými krajinami a spolu s vami. E, musíme túto prácu urýchliť v spojení so všetkými aktérmi, partnermi, ktorí už čoskoro by mohli byť povolaní, aby prijali naliehavé opatrenia, aby sme mohli čeliť e, takémuto scénoru. Takže toľko, pán predseda, dámy a páni, ďakujem za vašu dôveru. Chcem povedať, že naše presvedčenie, tak ako to pripomenul pán Timmermans, je, že kompromis, ktorý sme našli po 18 mesiacoch s britskou vládou, dnes zostáva najlepším možným kompromisom. Je to ovocie konštruktívnej práce medzi dvomi partnermi v týchto rokovaniach. Je to výsledok konštruktívneho prístupu e, z mojej strany až do konca. Pokoj, jednota, dialog a transparentnosť. Teraz britská vláda musí objasniť, ako Spojené kráľovstvo chce napredovať, ako chce postupovať, aby tu bol e, riadne vystúpenie, o ktoré sami žiadali a aby sa budovalo s nami ambiciózne a udržateľné partnerstvo. Ďakujem. Monsieur Barnier, moi j'avais anticipé la confiance du Pán Barnier, eh, parlament má dôveru, ale na konci vášho prejavu bolo celkom jasné. Vám chcem poďakovať, chcem vám poďakovať eh, za uh, intenzívnu prácu. My spolupracujeme s pánom Barnierom, preto aby sme našli dobré riešenie Brexitu pán Verhofštát a ostatní kolegovia z Európskeho parlamentu spolupracujú na týchto otázkach. Ďakujem veľmi pekne. A teraz vystúpenia eh, pre vedúcich politických skupín. Eh, pán Weber ako prvý, eh, pán predseda, pán podpredseda, pán Barnier, predstaviteľe rady, kolegyne, kolegovia, štyri krátke pripomienky. Prvá, som hrdý, som hrdý ako Európan, eh, keď si vezmeme, aké pripomienky zaznievali po Brexite pred 2,5 rokmi, veľa špekulácií vtedy eh, sme počúvali, že Európska únia zažije dominový efekt domino efekt a že bude to mať obrovské dôsledky. Keď si uvedomíme skutočnosť, že 27 členských štátov je tak silne zjednotených, Európsky parlament podporuje tú pozíciu a že vieme, čo chceme. A ľudia v Európe cítia silu z tej jednotnosti, to, že sme súčasťou Európskej únie. Hlavne írsky priatelia zažili takúto skúsenosť. Myslím si, že môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli za posledný mesiac. Vďaka Michelovi, vďaka jeho angažovanosti, aj vďaka Žánovi Klodovi Junkerovi. To je dobré. Druhá pripomienka, 28 vlád povedalo áno e, dohode, zmluve, potvrdili ju. Tri inštitúcie na Európskej únie, Európskej únie sa vyjadrili, je to dobrá dohoda a jeden parlament teraz povedal nie jednoznačnou väčšinou a to znamená, že e, teda lopta je na strane e, britskej, britských priateľov, hlavne teda pokiaľ ide o ich parlament. E, je tu tábor tých tvrdých zástancov Brexitu, ďalej je tu tábor CETA+, ďalej je tu norský tábor, tak prosím, povedzte nám konečne, čo chcete dosiahnuť, kam to chcete nasmerovať, dajte nám jasnú orientáciu a Európa potom bude pripravená dobrým spôsobom uzavrieť tie rokovania. Tretia vec, ktorú som chcel predostrieť, opäť sa zamyslieť nad našimi cieľmi. A teraz e, máme náročnú politickú situáciu pred nami. Začali sme s jednoznačnými zásadami, Napríklad e, pre mňa myšlienka e, jednotného vnútorného trhu a hlavne myšlienka slobody pohybu Európania v rámci tohto kontinentu sa môžu slobodne rozhodnúť, kde budú žiť, to je obrovský výdobytok tejto Európskej únie. A ja som vždy, aj naďalej budem, obhajovať e, tento princíp bez ohľadu na výsledok britského hlasovania. A tu takisto sú to aj iné veci. Napríklad e, vyhnúť sa e, tej tvrdej hranici v Írsku, ďalej zachovanie práv občanov v dobrej, silnej podobe, Ehm, nevidím tam žiadny manevrovací priestor, pokiaľ ide o mňa. Ak chcú Briti ďalej rokovať, ak majú nejaké dodatočné požiadavky e, z pohľadu týchto rokovaní, tak aj my máme zároveň právo požadovať e, ďalšie veci a potom otvoríme celú tú otázku. Nebudeme riešiť len e, tú britskú otázku, ak teda príde k nejakému novému otvoreniu rokovaní, že podľa mňa teraz žiadny manevrovací priestor neexistuje. A posledné moje vyhlásenie v tejto chvíli cestujem po Európe ako kandidát aj vy ostatní, viete, aké to je a nestretávam nikoho v Európskej únie, kto by si myslel, že Briti si zvolili rozumný prístup. Nikto mi to nehovorí. Samotní Briti, a teda aj ľudia v Európskej únie mi skôr hovoria, že vidia politický chaos, vidia ekonomickú neistotu z pohľadu vývoja britskej situácie. Preto tie naše hlavné posolstva v rámci volebnej kampane, ktorá je pred nami, e, ne, neriate sa tými národ, nacionalistami, tými egoistami. Je oveľa lepšie reformovať Európsku úniu, ako ju opúšťať alebo dokonca deštruovať. Ďalší pán Roberto Gualtieri v mene SAD. Nech sa páči. You, two... Ďakujem pekne, pán predseda. Po dvoch mesiacoch oddalovania teraz eh, konečne vieme, aká je pozícia a postoj eh, britského parlamentu. Drvivá väčšina hlasovala proti dohode o vystúpení a proti politickému vyhláseniu to je historická porážka pre konzervatívnu vládu a pre premiérku Terezu Mayovú. Teraz vieme, čo britský parlament nechce, ale 70 dní pred termínom vystúpenia ešte stále nevieme, čo si želajú, čo chcú. Parlament eh, jasne minulý týždeň povedal, že odmietame scenár bez dohody, no deal to je vítaná informácia, pretože no deal scenár je nedobrý pre všetkých, ale predovšetkým pre Spojené kráľovstvo. Dnes sme to jasne pomenovali, že nebudeme dohodu o vystúpení nejakým spôsobom zredukovať, zrieďovať a nebudeme spochybňovať ani kredibilitu toho záložného riešenia backstopu, zabezpečenie mierového procesu v Írsku, takisto vyhnutie sa tvrdej hranici a zabezpečenie integrity jednotného trhu, to sú veci, o ktorých sa nerokuje. Ochranovanie práv občanov z Európy, Európskej únie a Spojeného kráľovstva. To bola naša priorita počas rokovaní a nebudeme akceptovať akékoľvek riešenie, ktoré tieto ich práva ohrozí. Autonómnosť novej hranice, zabezpečenie našich eh, pracovnoprávnych, environmentálnych a sociálnych štandardov, eh, naplnenie finančných záväzkov, eh, rovnováha medzi právami a povinnosťami, nič z toho to nemôže byť spochybňované a my nebudeme e, podliehať žiadnemu pokúšeniu, ktoré sa týka nejakých bilaterálnych riešení, ktoré by neboli na prospech e, zúčastnených strán. Jednotnosť medzi inštitúciami a myslíme si, že aj parlament sa takto k tomu postavil a vďaka hlavnému vyjednávačovi budeme v tomto prejavovať tú najväčšiu silu. Sme zjednotení a podporujeme ťa, Mišel. Teda kam sa vyberieme z tohto bodu? Potrebujeme pozitívnu väčšinu zo strany Spojeného kráľovstva a potrebujeme jasné smerovanie a schopnosť naplniť tie ciele. Včerajšie hlasovanie jasne ukazuje, že v tejto chvíli to nemáme. Väčšinová podpora v rámci e, tejto vlády možno zachráni teda mejovej pozíciu a vládu, ale určite nedokážu naplniť a zrealizovať tú najdôležitejšiu otázku, ktorá pred krajinou stojí. Buď e, pozitívna alebo kredibilná väčšina z pohľadu Brexitu sa sformuje v rámci parlamentu, alebo potom budú musieť predstúpiť opäť pred ľudí s touto otázkou. Vždy sme boli otvorení aj naďalej budeme takému užšiemu vzťahu v prípade, že sa Británia rozhodne ustúpiť od svojich červených línií Red Lines, stála colná únia, vnútorný trh, to boli vždy možnosti, ktoré boli na stole. Boli to tie Red Lines, červené čiary britskej vlády, ktoré ich znemožnili. Ambicioznejší budúci vzťah by bol pozitívny pre obe strany a sme pripravení angažovať sa v tejto snahe konštruktívnym spôsobom plnom dodržiavaní našich usmernení a tých červených línií. A vždy sme to veľmi jasne hovorili, že my rešpektujeme výsledok referenda, ale Brexit považujeme za historickú chybu, ktorá spôsobí, že Briti budú na tom horšie ako predtým. Článok 50 sa dá zrušiť a v prípade, že britský parlament nebude schopný zadefinovať eh, kredibilný postup tak možno je skutočne správny čas pre ľudí vyjadriť sa opakovane, či už formou nových volieb alebo referenda. Our group, our group is clear. Naša skupina má jednoznačný postoj. V prípade, že e, je potrebné predlžiť platnosť článku 50 na to, aby sme poskytli nevyhnutný čas pre akúkoľvek z týchto možností, tak potom nebudeme namietať. Ale akékoľvek predlženie musí byť jasne odôvodnené a nemôže to byť len z dôvodu miniania, mrhania ďalšieho času. E, Brexit je v slepej uličke. Teraz e, aj tá lopta tak povedať na strane Britov musia ukázať e, zodpovedné zodpovedné liderstvo a novú víziu. Musia otvoriť nové výhľadky a musia načrtnúť spôsob, ako sa dostať z týchto búrlivých vôd. Musím, naďalej zostaneme a spolahlivý partner, ktorý bude pracovať v záujme európskych občanov. E za EKR, konzervatívci a reformisti, pán Kamal. Uh, Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, pán Barnier, pán Timmermans, uh, vážená pani ministerka. V prvom rade chcem poďakovať pánovi Barnierovi a Timmermansovi za ich uh, veľmi vyvážené vystúpenia dnes ráno. Ja si myslím, že ste vystupovali s veľkou rozvahou. Ja by som chcel povedať, že niekoľko rokov sa snažíme eh, hovoriť na oboch stranách eh, kanál Alman s ľuďmi. Ehm, a aj vy prispievate k týmto rokovaniam. A ako vedúci skupiny EKR eh, my sme hovorili nielen proti čomu sme, ale navrhovali sme aj pozitívne riešenia. A odkedy som sa stal poslancom v Európskom parlamente, ma zaražala jedna vec a to, že na obidvoch, na obidvoch stranách eh, kanála vládne, eh, aké, vládne akýsi iný pohľad a hm, hoci hm, na tejto strane kanála sa presadzuje akýsi pohľad na integráciu z 50. rokov. Eh, Británia vnímala tento celok skôr ako obchodnú zónu, pričom sa E, politická integrácia troška podceňovala alebo stavala sa do podradnejšej úlohy. A e, tento pohľad, e, rozdielny pohľad, ten platí aj pre tú prípadnú dohodu. Na tejto strane kanála je pohľad veľmi jasný, že zatiaľ, čo nechceme penalizovať Britániu za, za vystúpenie, nie je možné aby niekto mal pocit, že byť mimo EÚ je lepšie, než byť v EÚ. A tu um, iste tý roko, ten rokovací tým, tým musí zaujať určité stanovisko, ale uh, chápem, že treba e, vyvinúť aj tlak na krajiny, ktoré by mohli chcieť vystúpiť, aby nevystúpili. A e, tieto ciele v týchto rokovaniach sa iste splnili, aspoň z našej strany, ale ja by som chcel pripomenúť, že sa udiali aj kompromisy. A Niektorí majú pocit, že ak britské spoločnosti budú mať prístup na spoločný trh, bude to nespravodlivá výhoda pre ne. Iní e, tvrdia, že Európska únia by mala uzatvárať obchodné dohody s tretimi krajinami a Británia by nemala byť e, ich súčasťou. A e, veľmi často tu vystupovali rečníci pre a proti, ale môžem vám povedať, že vo Westminstri túto dohodu vidia trocha inak. Znova tu je akýsi rozdiel vo vnímaní a vo Westminstri je vnímaná dohoda o vystúpení ako právny záväzok, ktorý napríklad Britániu môže zaviazať do colnej únie navždy. A tu sú úradníci britskej vlády, ktorí tvrdia verejnosti, že colná únia bude e, tvoriť základ budúcich vzťahov a vnímajú e, text dohody ako akýsi zoznam ašpirácií bez nejakých právnych záväzkov pre nejaké budúce vzťahy v colnej únii či mimo nej. A e, títo tvrdia, že Eh, ak by nedošlo k vystúpeniu na základe toho nechválne známeho článku 50, tak a ak by sa eh, uplatnilo riešenie backstop, tak by potom um, mohla byť Británia viazaná v celnej únii eh, do nekonečna a je to ako z tej pesničky Hotel California, môžete kedykoľvek vstúpiť, ale už nikdy sa nedostanete von. A tu treba zohľadniť tak názory unionistov, ako aj írskych nacionalistov, ktorí tiež sa dohodli na niečom v dohode z, do, z Dobrého piatka a takisto tam boli kompromisy na obidvoch stranách. E, teraz sa tu hovorí o tom, že v prípade, že nedôjde k dohode, nebude žiadna tvrdá hranica, lenže e, v, vo Westminstri um, e, sú mnohí, ktorí sú považovaní za umiernených, pred ktorých táto dohoda nie je dobrá a nepodporiajú. Čiže oficiálna opozícia to je lejbristická strana. Táto, táto sa bude snažiť za každých okolností poraziť vládu a už teraz napríklad lejbristi E, volajú po odstúpení vlády a po vyslovení nedôvery premiérka. E, niektorí ľudia, alebo mnohí ľudia boli dostatočne inteligentní, keď volili lebristickú stranu, ale nedohľadili dôsledky v tom, že táto strana potopí dohodu o Brexite. E, v dôsledku toho všetkého sa dnes nachádzame v kritickej fáze tohto procesu. Európska únia bola veľmi trpezlivá, avšak lopta je na strane Británie a obávam sa, že nie je možné ďalej politicky čakať. A vláda um, stojí pred uh, hlasovaním o dôvere a ja očakávam, že, uh, že túto dôveru si získa napriek všetkému a bude nové hlasovanie, ale ak sa budeme pripravovať uh, na to, že nebude dohoda alebo že je možné Brexit nejakým spôsobom zastaviť, tak tým nerešpektujeme názory Napríklad e, tých poslancov, ktorí e, v Británii nechcú, aby Británia bola navždy členom colnej únie a ktorí chcú e, riešenie backstop len ako dočasné. Ja chcem povedať, že podľa vás Británia dostala dobrú stranu tej dohody, ale od roku 2015 sú snahy renegociovať určité veci a nedarilo sa to. A to sa týkalo teda postavenia Británie v Európskej únii. Už e, Cameron to začal ako predchádzajúci premiér a aj toto viedlo k hlasovaniu o Brexite. Nesmieme nikdy zabúdať na to, že treba prihľadať na ľudí, že tu nejde o politiku a bez ohľadu na to, aké sú naše názory, naše rozhodnutia v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch budú ovplyvňovať pracovné miesta, rasty ekonomík vo všetkých našich štátoch. Ehm, e, pondelkový list e, predsedu Junckera a Tuska odrážal tieto možnosti. Uvidíme, keď sa premiérka vráti, či budeme vedieť premietnúť e, tieto záväzky do konkrétnych, e, do konkrétnych krokov po včerajšom hlasovaní, pretože e, až tak sa budeme môcť odkloniť od toho, čo sme skúmali v minulosti a začať budovať akési otvorenejšie partnerstvo pre budúcnosť. E Ďakujem veľmi pekne, drahé Buďme úprimní k sebe. Dúfali sme, že ten výsledok bude iný, ale vedeli sme už pred niekoľkými týždňami, že takto to dopadne. Takto to dopadne v hlasovaní v Dolnej komore britského parlamentu a fakt, že že stavkové kancelárie Eh, mali nastavené svoje eh, eh, svoje kurzy takýmto spôsobom už týždne predtým ukazoval, kde sa to bude hýbať. A ja chcem <laughs> povedať, že um, politici vo Westminstri, na Downing Street, vo Whitehalle vždy sa snažili vytvoriť väčšinu proti niečomu, proti členstvu v Únii, proti členstvu na jednom trhu, proti členstvu v colnej únii, proti voľnému pohybu ľudí, proti írskemu backstopu. Ten zoznam je veľmi dlhý, kde sa snažili e, budovať e, majoritu proti. A ja si myslím, že dnes ráno, pán Kamal, je otázka, ako e, z tejto slepej uličky vybrdnúť. A ja mám pocit, že vy ste to vo svojom vystúpení naznačili. Popísali ste situáciu v Británii. Áno, aj my si to vieme nejakým spôsobom analyzovať, ale ako, ako tento gordický úzol rozťať, ako E, sa vyhnúť tomu e, naozaj devastujúcemu scenáru bez dohody. Ja, e, a ja dúfam, že budete so mnou súhlasiť, že treba nájsť väčšinu v prospech niečoho, nie proti niečomu v dolnej snemovni britského parlamentu, ale nielen tam, v celej britskej politike. Um, väčšinu v prospech Británie, väčšinu v záujme, alebo teda v prospech záujmov, možno aj únie. Áno, dá sa dosiahnuť takéto niečo, pokiaľ sa konečne britské politické strany, a tým mám na mysli všetky politické strany, nie len konzervatívnu stranu, ak sa všetky tieto politické strany konečne začnú zaujímať o záujmy svojej krajiny, Británie a e, postavia ich nad svoje úzke stranické politické záujmy. To je si myslím, to, čo je treba, teraz treba urobiť, ale poviem to aj ináč. Pán e, Jeremy Corbyn, ak sa chce stať premiérom svojej krajiny, je to legitímne, fajn, prečo nie? Ak pani Mayová chce zostať premiérkou Británie, samozrejme je to legitímne. E, ak poslanec chce využiť situáciu na osamostatnenie Škótska, tak je to samozrejme, je to legitímne, ak e, Európska únia chce zachovať jednotu krajiny, tak je to samozrejme legitímne. Všetky tieto legitímne ambície, ktorý, ktoré každý presadzuje a každý má, sú síce legitímne, ale o mnoho dôležitejšie, aký bude e, ako, ako vylezieme z tých zákopov, ako prekonáme ten systém, ktorý nás rozdeluje a ktorý spôsobil E, túto neprekonateľnú situáciu, tento antagonizmus. No povedzme si, e, Brexit celý začal ako nejaké hašterenie v rámci e, konzervatívnej strany na adresu Európskej únie. To bol začiatok celej tejto diskusie. Ale v konečnom dôsledku to znamená niečo úplne iné. Už, už tu nejde o nejaké hašterenie v rámci jednej straničky. Je to existenčný problém Británie, je to problém britskej budúcnosti a britských duší. Takže už to nie je nejaké drobné hašterenie a nie je samozrejme na mňa, aby som ako e, skromný Belgičan e, poučoval Britov, ako to majú robiť. Ale myslím si, že ale myslím si, že teraz je naozaj čas, aby sme našim britským priateľom povedali, že je v záujme Británie, aby došlo k e, spolupráci medzi všetkými politickými stranami v Británii, tak ako to robíme tu v Európskom parlamente od prvého dňa Takže ak chceme eh, definovať vzťah Británie a EÚ, tak eh, musíme redefinovať aj tie neprekročiteľné červené línie, ktoré samozrejme od začiatku tých rokovaní sú na oboch stranách a aj eh, tí tvrdo, tvrdé jadro v konzervatívnej strane ich má aj v Európskej únii. A teraz budem úprimný, sme pripravení na hlbšie budúce vzťahy, aj hlbšie, než čo predpokladá Michel vo svojom politickom vyhlásení. Vy ste to potvrdili pred pár minútami, Michel. Ak dojde v dolnej snemone britského parlamentu k nejakej väčšine naprieč politickými stranami a nejakomu konsenzu, že, chce, že, že Británia chce pristúpiť nejakému hĺbšiemu vzťahu, tak sme ochotní takúto možnosť zvážiť a zrealizovať. Ale Chcel by som formulovať dve drobné varovania. V prvom rade nesmieme dopustiť to, či dojde alebo nedojde k dohode, aby kontroverzia britskej politike bola importovaná do európskej politiky. Pretože chápeme, že potrebujete viac času. Ja si myslím, že by bolo nesprávne pokračovať s článkom 50 po e, dni európskych volieb. To by len prehlbovalo neistotu aj pre podniky, aj pre obi, ob, občanov. A potom je tu druhé varovanie z mojej strany a to sa týka všetkých občanov a tým myslím občanov EÚ aj občanov Spojeného kráľovstva. Be, či z dohodov alebo bez dohody, my, pán predseda, musíme robiť všetko, čo bude v našej moci, aby sme garantovali ich práva, práva, ktoré sú zakotvené v dohode o vystúpení. A e, spolu s výborom LIBE sa budeme snažiť komunikovať s dolnou snemoňou britského parlamentu a e, s vybraným, alebo teda s osobitným výborom e, ministerstva, britského ministerstva vnútra, aby sme prekonali tieto, tieto stranické tieto stranické problémy, aby sme našli naozaj väčšiu naprieč všetkými politickými stranami spektra. Per il gruppo de Verdi, la parola. teraz za zelených eh, Filip Lambert. Grazie, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, čom sme boli svetkami eh, včera bola nie. Pravdepodobná koalícia eh, členov britského parlamentu, ktorí z protichodných dôvodov hlasovali masívne proti niečomu to niečo bola dohoda o vystúpení, ktorá berúc do úvahy e, právne obmedzenia vyplývajúce z dohody z Dobrého piatka je mierová dohoda. Červené línie britskej vlády a tiež zachovanie základov EÚ a integrity EÚ, to je vlastne jediná možná dohoda o vystúpení, musí byť teda založená na týchto základoch. My v Európskom parlamente pevne stojíme za touto vyrokovanou dohodou, tak ako to povedal Michel. Druhá vec, do, uh, e, doplnenie, ktoré bolo predložené, aby sa vytvorila pre Spojené kráľovstva možnosť e, unilaterálne e, porušiť dohodu z Dobrého piatka. Toto bolo masívne odmietnuté. Pre mňa je to povzbudením, že na oboch stranách kanála je odhodlanie zachovať dohodu z Dobrého piatka a nepodceňujme potenciál unilaterálnych krokov v e, Severnom Írsku a možnosť e, nejakých, e, nejakého násilia. Ja to chápem tak, že veľká väčšina je proti scenáru odchodu bez dohody, ale scenár vystúpenie bez dohody automaticky znamená, že ak tu nebude pozitívna väčšina, nebude alternatíva. Alternatíva, ktorá si bude pravdepodobne vyžadovať, aby britské orgány zvážili svoje ašpirácie e, v budúci, o, o budúcich vzťahoch s EÚ. Ak e, snemovňa nebude chcieť alebo nebude schopná nájsť takúto pozitívnu väčšinu, tak potom ako demokrat si myslím, že jediná alternatíva potom bude E, požiadať britský ľud, aby si vybral, či chce Brexit v líniách vyrokovaných britskou vládou. E, milí kolegovia, ja chápem britské tradície tak, že e, je dôležité fair play a civilizovanosť Prerušovanie britskými poslancami ehm, je pre mňa ehm, neočakávané. Ja dúfam, že oni budú stáť hodnotami svojej vlastnej krajiny a preto si vážim členstvo Spojeného kráľovstva v Európskej únie, pretože vy prinášate veľkú pridanú hodnotu do únie. Ako som povedal, jediná ďalšia možnosť je obrátiť sa na britský ľud, aby sa rozhodli, že mm, buď budú pokračovať ehm, v rokovaniach, alebo zostanú v EÚ. A veľa sa povedalo v diskusiách o hospodárstve, o biznise. Ja by som chcel vyzvať obe strany kanála, aby mali na zreteli 3 milióny občanov EÚ, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve a 2 milióny Britov žijúcich na tejto strane kanála. A pripomeňme si, že oni sú vlastne rukojemníky tohto pokračujúceho chaosu a toto by nám malo pripomínať, že demokracia a, po, demokracia a politika musia zostať E, e, nesmú byť teda nad e, dobrom ľudí. Ďakujem. Za konfederálnu lavicu a severskú lavicu pani Anderson. Podporujeme backstop ako najmenej škodlivé riešenie, ale nemôže to byť zriedené, prerokované britská vláda ukazuje pohrdanie s Írmi a absolútnu bezohľadnosť smerom k dohode z Dobrého pietka. Časť britských orgánov e, vždy bola proti dohode z Dobrého piatka. Niektorí vidia Brexit ako spôsob, ako sa toho zbaviť. Nie je ako piatková dohoda. Čiže britský parlament e, nikdy e, toto nechcel. Takže v kontrakte s frustrujúcim cirkusom vo Westminstri Európska únia sa angažuje podporiť dohodu z Veľkého piatka vo všetkých častiach. Jeden aspekt tejto dohody e, e, hovorí, že, že teda nechceme tento chaos. A pán Ferhovštať, je to legitímne a demokratické. E, hovorí, že keď e, britská premiérka bude názoru, že došlo k zmene, ona môže e, spustiť tento proces e, e, týkajúci sa írskej jednoty. Tereza May to vie, povedala to verejne, tak ako to povedal Karen Bradley, írska vláda potrebuje brať do úvahy tieto prehlásenia z roku 2017 a síce, že v prípade úspešnosti úspešného demokratického procesu e, Severné Írsko zostane súčasťou EÚ. E, to, e, k tomu sa hovorí nemecká doložka a potrebujeme takýto záložný plán a smerom k tejto dohode, aby sme podporili túto dohodu a referendum o írskej jednote, musí byť súčasťou tohto procesu, takže znížme túto drámu my máme právo rozhodnúť o našej budúcnosti bez vonkajších zásahov. To je dohoda z Veľkého piatka. E, takže e, hovorme e, súčasťou, akej únie chceme, v akej únie chceme byť. Britská vláda nemá právo v Írsku, nikdy nemala žiadne právo v Írsku a nikdy nemôže mať žiadne právo v Írsku. Pán e Faráš eh, za EFDD. Your Excellency, Mr. Bar- uh, eh, pán Barnier, eh, pani, pán podpredseda Dámy a páni, tie slova, ktoré použila eh, pani Mema pred eh, niekoľkými dňami v tých formuláciách, to je úplne v súlade eh, s tými cieľmi, ktoré sledovala. Už od začiatku si uvedomujem, ako to malo nastavené smerovanie. Pán Barnier a ďalší nevolení byrokrati z Bruseli, premiérka ráno o pol piatej odchádzala z Londýna, aby sa s vami stretla a dohodla sa potom pod tlakom s vami na zásadách backstopu, írskeho backstopu. Odtedy to bolo úplné zlyhanie tak líderstva, ale možno, čo je dôležitejšie, ona sa nepoučila z tých historických, nemala teda historické poučenie, že ak e, nejakým spôsobom ste zatlačení do kúta, nemôžete sa takto ďalej nechať e, vydierať. Skôr aj teda potom tá dohoda o vystúpení vyzerá ako dohoda o vzdaní sa, o kapitulácii Domnievala sa ešte včera, že dostane od vás nejaké ústupky, ale dnes je úplne jasné, na základe toho, čo ste povedali, že žiadne ústupky sa nedajú očakávať. Ešte stále je našou premiérkou a to samo o sebe je pomerne pozoruhodné, keby mala nejakú, nejaký zmysel pre, pre, pre premiéru, alebo teda odhad, tak by určite už ďalej premiérkou nebola. Ja naozaj nesúhlasím s tým, čo zaznelo, pretože Teraz ste nás, e, pán Barnier, dotlačili tam, kde nás chcete mať. A to napriek skutočnosti, že 500 poslancov hlasovalo za článok 50, čo znamená, a je to veľmi jasné, že sú dva roky, v rámci ktorých je možné vyrokovať dohodu o vystúpení, alebo jednoducho odídeme. A to podporil aj parlament, teda akt o vystúpení, ktorý jasne hovorí o tom, že bezpodmienečne opustíme Úniu 29. marca Teraz, eh, pán predseda, hovoríte, že nie je tu podpora riešenia bez dohody, ale zároveň ste hovorili, že tu nebola podpora pre eh, Brexit už na začiatku. Mohli by ste prekvapení, ako rýchle sa mení verejná mienka. Pán Timmermans, vy ste hovorili, že to spôsobí veľké škody, ale ak to ostane bez dohody, ak sa budeme držať tej legislatívy, tak sa potom eh, staneme nezávislou krajinou. A ja vám poviem, za akú cenu? Za cenu slobody. A ja budem prvý, kto pripustí, prizná, že pochybujem, že sa tak stane pretože keď e, sa zomkneme spolu s vami, keď sa pracuje teraz s vami, je tu pán Blair a mnohí ďalší v rámci britského establishmentu, ktorí britské vyjadrenie vôle a britských voličov e, riešia ich teda, alebo pristupujú k ním s veľkým opovrhnutím. A sme toho svetkami opakovane ak to skončí nakoniec e, rozšírením alebo predlžením platnosti článku 50, tak e, je celkom pravdepodobné, že e, budeme bojovať aj ďalej v ďalších voľbách, európskych voľbách. A budeme to robiť. A ak potom nás donútia hlasovať v druhom referende o Brexite, tak budete možno veľmi prekvapení. Briti sú možno veľmi uvoľnení ľudia, ale ako náhle ich čo len o kusok ďalej zatlačíte, ako je nevyhnutné, tak oni budú ako lev bojovať. A slúbujem vám, že v druhom referende to vyhráme ešte väčšou väčšinou. Per il gruppo Europa delle Nazioni. Za ENFD za enf teraz dostáva slovo pán Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. My sme tu teraz pozorovali dva pol roka veľmi komplikovanej politickej šarády, vychádzajúcej z absolútne nesprávnych predpokladov, e, teda nesprávneho predpokladu, ktorým je, že nemôžete vystúpiť z Európskej únie bez dohody. Nebola dohoda, nebude dohoda my sme videli, že e, pani Mejová a jej veľvyslanci sa presúvali medzi Brúsovom a Londýnom, aby dosiahli dohodu, ktorú v podstate nikto nechce. Tí, čo chcú zotrvať, tí ju nechcú, pretože nechcú odísť. Tí, čo chcú odísť, tak ju nechcú, pretože e, s takouto dohodou v skutočnosti neodchádzame. Čiže teraz e, treba uvažovať nad tým, do akej miery alebo teraz sa tu naznačuje, že bude treba, aby si Briti poznali, priznali porážku a zvrátili e, výsledok referenda. A ja chcem zareagovať na to, čo povedal pán Verhofstadt. Ako e, prelomiť e, ten gordický, alebo teda rozsiať ten gordický úzol v britskom parlamente, nájsť dohodu medzi stranami. Áno, určite, pán Verhofstadt, pani Mejová bude musieť prísť s plánom B. Dobrá správa je, že plán B existuje a mal to byť plán A od začiatku, teda treba treba zrušiť e, zákon z roku 1972 o vstúpení do Európskej únie a e, zrušiť 45 rokov a 10 tisíc e, rôznych kúskov legislatívy. Toto je naša priorita a pani Mejová by mala okamžite rezignovať a mala by odovzdať žezlo niekomu, kto môže byť premiérom a kto reálne chce vystúpiť z Európskej únie a všetku túto prácu odvedie. Britský parlament e, má príležitosť e, si zachovať dobré meno, pretože ak e, zradí výsledok referenda, tak, tak zlikviduje akúkoľvek zostávajúcu dôveru v náš demokratický systém, ktorá nie je veľmi veľká, ale parlament, keď, keď bude chcieť, tak môže situáciu zvrátiť. Môže vziať, vziať opraty do vlastných rúk môže e, začať uvažovať nad tým, ako vystúpiť, povie nám, ako vystúpiť a tiež dá najavo, že Briti sa nikdy nevzdávajú. La parola all'onorevole Dodds non scritta. Teraz e, z nezaradených e, pani Dodds. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Tým z komisie a rady za ich vystúpenia. Včera večer v Dolnej snemovni britského parlamentu poslanci konali v mene britských občanov a jednoznačne odmietli návrhu, na, návrh dohody o vystúpení a týmto svojim krokom chránili integritu našej vzácnej únie a e, ústavnú e, ústavnú pozíciu Severného Írska, jednotu trhu a právo Británie na nezávislú budúcnosť mimo Európskej únie. Už e, v tejto snemovni dnes ráno e, bol nejaký zmetok ohľadom právnej pozície e, Spojeného kráľovstva a ten článok 50, o ktorom sa už toľko hovorilo, takisto bol pred, predmetom určitého zmetku. Referendum takisto, ale právne stanovisko je také, že Spojené kráľovstvo 29. marca 2019 odchádza z Európskej únie a toto je jediný jasný právny element v celej tejto, v celej tejto záležitosti. Tiež sa tu pertraktuje ten, tá možnosť backstopu a e, je tu hrozba dokonca násilia, ak sa Európe nepodarí dosiahnuť svoje. A my e, nechceme samozrejme, aby vznikla tvrdá hranica, ale e, neustupčivosť Dublinu a vysoké požiadavky Európskej únie, toto jednoducho nenecháva na stole žiadnu reálnu možnosť. Ak návrh dohody o vystúpení neprepracujeme, tak eh, výsledok včerajšieho hlasovania eh, sa javí byť ako mm, nevyhnutný. Obe, alebo všetky strany tvrdia, že nemôže byť v žiadnom scenári tvrdá hranica. Eh, my by sme